táto výroba v Európe je skutočne veľmi hodnotná. Eurozóna sa vyvíja dvoma smermi. Môže sa buď posilniť, alebo môže úplne zlyhať. V súčasnej hospodárskej situácii potrebujeme reagovať čo najrýchlejšie. Ja podporujem mechanizmus stabilizácie a taktiež podporujem a podporila som hlasovanie aj správu, pretože vytvára právny rámec pre implementáciu týchto mechanizmov. Ďakujem. Teraz eh, pani Harkin na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, včera sme hlasovali o mechanizme stability a nepodarilo sa nám to. Pozmienujúci návrh 33, ktorý by nám dal možnosť nakupovať dlhopisy na druhotných trhoch, bol stiahnutý a parlament a Európska rada odmietli eh, toto ťažké rozhodnutie prijať. Áno, sú aj ťažké rozhodnutia, ale tieto rozhodnutia boli určia budúcnosť alebo zlyhanie eurozóny. Myslím si, že trkáme hlavu do piesku ako pštros. Nie len, že máme krízu meny, máme krízu bankového sektora a máme krízu štátnych dlhov a napriek tomu e, sa nemienime týmto zaoberať. Írsko trpí pod dlhom, pod ktorý sa takmer nedá splatiť a všetky banky trpia tým, že je laxná regulácia, neexistujúci dohľad, podobne ako v situácii kasín. Občania sú tiež zadlžené, Nie sú to len dlhy štátu. A toto všetko padá na pleci Európskej centrálnej banky, ktorá mieni manipulovať európske úrokové sádzby tak, aby e- írsky občania museli všetko splatiť. Nikto nechce čeliť realite, nikto sa nechce venovať trvalo udržateľným záležitostiam, len vyplácame záchranné balíčky a vyhybeme sa hlavnému reštrukturalizačnému programu, ktorý je potrebný. Ďakujem pani Jeten Maki na minútu. Vážený pán predsedajúci, trvalý mechanizmus na riešenie krízy e, sa vytvoril pre budúce e, možné krízy hospodárstva alebo aj finančných trhov. E, dúfame, že neprídu krízy, ale celkom iste prídu a musíme sa na to pripraviť, na to najhoršie. Je polutovania hodné, že tento mechanizmus riešenia krízy je naplánovaný na fungovanie mimo dozorných orgánov Európskej únie. Bolo by vhodnejšie, keby bol tento mechanizmus o mnoho bližšie týchto dozorných orgánov. Bolo by vhodné, keby um, krajiny, ktoré sú mimo eurozóny, um, Švédsko a Veľká Británia, sa mohli zúčastniť tohto mechanizmu. Vážny pán predsedajúci, podporujem snahu koordinovať a viac koordinovať hospodárskú politiku v Európe a tiež podporujem to, aby ak sa zavádzajú sankcie, aby o nich rozhodovala komisia a aby sa automaticky stiahovali potom E, na prax, aby e, tam nedochádzalo k nejakým e, obchodom a rôznemu handlovaniu. Ďakujeme pekne. Ďakujem, pán, Ďakujem, pán Hanan. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. 12 rokov zasadám tejto snemovne. Nič ma už nemôže prekvapiť, ale skutočne som bol šokovaný tónom, ktorým pán Brok uviedol svoju správu včera. Čo ma šokovalo, nebola ani tak arogancia, alebo to, aký je odpojený od reality a nevšimá si e, verejnú mienku, ale toľkými slovami povedal, že sa musíme vyhnúť revízii zmluvy, pretože inak by mohli sa spustiť referenda v niektorých členských štátoch. Vidíte to pohrdanie, ktoré elity teraz ukázali? Verejná mienka sa berie nie ako dôvod zmeniť smer, ale ako prekažka, ktorú treba jednoducho prekonať. Jednoducho treba pripomenúť pánu Brokovi slova jeho krajana, ktorý, ktorý, ktorý povedal po páde berlínskej, berlínskeho múra. To bolo želanie občanov. Pán Kamal. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Jeden zo zásadných problém jednotnej meny ktoré majú mnohé členské štáty, štáty, je to, že sú v iných e, fázach ekonomického cyklu. Čo sa týka úrokových sadzieb, to je veľmi dobré mať ich rozličné, ak máme aj rozličné fázy. A potom občania musia znášať iné veci v eurozóne, iné veci v iných štátoch. Ale vlády musia pochopiť, že nesmú vynakladať viac peniazy, než dostanú, než vyberú od občanov na daniach a poplatkoch. Inak sa rola hospodárskeho riadenia a disciplíny úplne zmení a dostaneme do problémov aj ostatné štáty. Ak sme eurozónou, samozrejme, že chceme, aby sme boli silnejší aj kvôli tým štátom, ktoré sú mimo, pretože s nimi musíme obchodovať. A potom nebude lepšie ani pre nás, keď bude celá Európa slabšia. Tieto krajiny, ktoré majú svoje vlastné problémy a nespoliehajú sa na iných, želám vám šťastie, vy, ktorí ste v eurozóne, ale nemíňajte viac peniazy, než dostanete a než máte. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som chcel vyjasniť uh, v mene Európskej skupiny konzervatívcov a reformistov, že sme za Európsky mechanizmus stability, ktorý sa teraz tvorí, ale hlasovali sme proti správe Broka Valtieriho, a to preto, že tento postoj nebol v súlade so závermi, ktoré dosiahla Rada. Brok a Galtieri chceli to, aby Európsky parlament a potom aj komisia zasiahli do medzivládneho mechanizmu. A to je dobre, že tento mechanizmus zostane medzivládnym, pretože obrovské sumy peňazí, ktoré sa vynakladajú na tento mechanizmus, e, za to musia zodpovedať národní ministri, členské štáty EÚ a ich parlamenty. A čo sa týka cien, to nie je len problém eura, ale problém vlád, ktoré vynakladajú priveľa peňazí daňových poplatníkov. To je všetko z mojej strany. Teraz ideme na správu pána zásadu. Pán Kemel na minútu. Mr. Kamal, go ahead. Pán Kamal, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, hovorí pán Kamal. Vítam druhú fázu alebo závery e, druhej fázy dohody, letecké dohody medzi Amerikou a USA. Myslím si, že to je prelomová dohoda, ale tí z nás, ktorí chcú viac liberalizácie, nie sú spokojní. Snažíme sa vzdialiť od protekcionizmu, ktorý stále brzdí tento letecký priemysel. Amerika by mala odstrániť svoje bariéry, svoje obmedzenia zahraničnému vlastníctvu leteckého priestoru aerolíny tak, aby pasažieri na celom svete mali lepší prospekt z otvoreného leteckého priestoru. Jackie Foster, ktorý je odborník a pracoval v oblasti leteckej prepravy a bol aj v výbore pre dopravu, si myslí, že nie je len dôležité to, že musíme sa snažiť o ďalšiu liberalizáciu tejto dohody medzi USA a EU, ale aj o liberalizáciu s Áziou. Som veľmi rád, že sme sa posunuli aj k ďalším dohodám, napríklad tou medzi EÚ a Vietnamom. Dúfame, že dostaneme lepší prístup aj k iným leteckým prepravným eh, trhom na svete. Pán Šarlaky? Nie je v sále. Pani Baltany? Alebo pán De Angelis, práve pani Balzany? Mr. De Angelis, one minute. Pán De Angelis, na jednu minútu, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som predovšetkým chcel poďakovať spravodajkyni pani Balcani za jej vynikajúcu prácu. Podľa mňa ide o štyri rozhodujúce body. Predovšetkým redistribučný charakter európskeho rozpočtu, ktorý by mal predstavovať tú architektúru solidarity EÚ. Potom aj základné viazané prostriedky, ktoré treba e, uvoľniť a ktoré sú dôležité pre koheznú politiku. Samozrejme je dôležité, aby tieto viazané prostriedky boli uvoľnené na rozdiel od toho, čo tvrdí rada už dlhé roky. Potom potrebujeme mať aj jasné kritéria na revíziu a vychádzať z predchádzajúcich rozpočtov. A po štvrté vyzývame komisiu, aby urobila návrh k novým vlastným zdrojom. Tieto nové zdroje by mali umožniť e, vyriešiť e, a zmierniť neustále dôsledky hospodárskej krízy a zároveň investovať výskum, vývoj, vytvoranie pracovných miest v Európe. A teraz pán Jakolino na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V takomto dôležitom momente dokument, ktorý sme práve dnes schválili, musí vychádzať zo zdravého úsudku a z rozumu podporovať stratégiu 2020. To je otázka dôveryhodnosti, koherentnosti zo strany Európskeho parlamentu Niektoré kritéria a významné usmernenia by mali byť ale posilnené. A to na základe zoznamu priorit zásahov v takomto veľmi citlivom momente, ktorý teraz prežívame, hlavne v oblasti Stredomoria, ale napríklad aj pozrime sa na Japonsko, tam zažívame obrovské problémy, ktoré treba riešiť okamžite a je jasné, že Európsky parlament chce mať e, zodpovedné stanovisko a zároveň ísť smerom e, ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest a rozumným spôsobom. Pán Borgesio, nech sa páči. Som toho názoru, že v takejto citlivej fáze ako to práve povedal pán Jakolino, pre financie EÚ členských štátov tiež by som skutočne e, vyslal e, výkrik a upozornil na situáciu. Ja si myslím, že je hanebné uvažovať o takýchto obrovských faraónskych výdavkov na Dom európskych dejín. Len práce a rekonštrukcie budú stáť 26 až 31 miliónov eur plus 3 milióny eur len pre samotný projekt plus e, fixné a variabilné náklady, plus náklady na personál 50 osôb, 3 e, milióny či 2 milióny na e, poistky a na prevádzkové náklady 13,5 milióna. Ja si myslím, že by sme mali ísť príkladom a mali by sme ísť skôr e, smerom e, rozpočtovej disciplíny a podľa mňa tento návrh je hambou. E, ďakujem pekne. Dovolte mi vyjadriť sa k návrhu rozpočtu 2012, hovorí pán Jár. Niekoľko pripomienok. Podľa mňa je vhodné, že sa takto včas zaoberáme rozpočtom na rok 2012, pretože po druhé takto si vytvárame väčší priestor um, pre rokovania e, na rozdiel od rozpočtu na tento rok medzi Radou, Komisiou a parlamentom. A už sa nechceme dostať do takej časovej tiesne. A po tretie som hrdý na to, že európsky rozpočet bez, je schopný prežiť bez nejakých úverov. Dúfam, že to tak ostane aj naďalej. Ďakujem. Teraz prejdeme k správe Mathieu, pani Ovier. Aitäh, härra president! Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, Zákon o pristahovalectvo zohráva dôležitý vývoj v rozvoji európskeho hospodárstva a taktiež v podpore našej konkurenceschopnosti. Jeden z problémov, s ktorým sa potýkame, je právny štatút pristahovalcov respektíve nedostatok tohto štatútu a diskriminácia, k ktorej dôsledku toho dochádza. Situácia, v, kde v 21. storočí ešte stále vidíme otroctvo, e, v žiadnom prípade nie je normálna. Všetci pracovníci na pracovnom trhu musia mať dispozícii rovnaké zaobchádzanie, musia mať rovnaké podmienky. Táto správa obsahuje všetky ustanovenia, ktoré nedosta- ktoré nie sú k dispozícii v našej právnej úprave a preto som podporila vytvorenie právneho rámca v tejto oblasti, pretože to považujem za dôležité. Ďakujeme pekne. Teraz pán Antonioci na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Administratívne zjednodušenia a zjednodušený prístup k dôležitým informáciám eh, sú vhodným nástrojom pre sprístupnenie, a zatraktívnenie európskeho pracovného trhu pre pracovníkov z tretich krajín. E, postup e, jednotného povolenia na prácu a pobyt v jednom jedinom administratívnom e, čine prispeje k jednodušeniu a harmonizácii pravidel v členských štátoch. E, celý postup sa zjednoduší a zefektívni aj pre zamestnávateľov, a aj pre pristahovalcov a zároveň bude o mnoho jednoduchšie preveriť, e, či e, daná osoba je legálne na danom území alebo nie. Okrem toho bude možné znížiť nepomer medzi právami občanov EÚ a občanmi tretich krajín. Preto som hlasovala za túto správu. Pani Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci

Eh, prislúbim, eh, teda snažíme sa eh, dodržať ten prísľub, že rovnaké pravidlá pre všetkých pracovníkov na trhu musíme sa snažiť o to, aby aj ľudské práva sa rovnako dodržiavali v Európskej únii. Ak sem prídu pracovníci z tretích krajín, že majú rovnakú mzdu za rovnakú prácu, majú rovnaké sociálne zabezpečenie a majú rovnaké sociálne a pracovné podmienky ako všetci ostatní pracovníci v EÚ. E, samozrejme, toto je to úplne základné východisko, ale predsa len som znepokojený jednou vecou v tomto návrhu, aj keď som hlasoval za ňoho a síce tento odsek 3, ktorý sa týka e, obsa, oblasti prispôsobovania sa. Nuž, pokiaľ ide o týchto výsledných pracovníkov alebo sezónnych pracovníkov, a taktiež e, pracovníkov, ktorí sú presunutí v rámci jedného podniku z tretich krajín, tam je dosť nejasné. Bol by som rád, keby všetci pracovníci, naozaj všetci na pracovnom trhu boli úplne rovnocenní, aby sa na nich stiahovali rovnaké podmienky. Myslím si, že e, princíp e, jedného povolenia podľa mňa je správny. Bolo by vhodné, e, keby sme sa uberali takouto cestou aj v iných oblastiach, aby sme ostranili byrokraciu. Ďakujeme pekne, pán Jár. Ďakujem, pán predsedajúci. Domnievam sa, že Eh, môžem podporiť všetkých eh, tých poslancov v Európskom parlamente, ktorí tvrdia, že rovnaké zaobchádzanie za pracovníkmi eh, z tretich krajín, ktorí sú u nás zamestnaní dlhšie ako rok, je nevyhnutné. Okrem toho súhlasím s tým, že pracovníci, ktorí sú u nás kratšie ako 6 mesiacov, sa ním často pristupuje odlišne, najmä čo sa týka dávok nezamestnanosti alebo sociálneho zabezpečenia. Musím zdôrazniť, že aj tieto osoby sú poistené proti prípadu nehody alebo nemocensky poistené. A okrem toho sa domnievam, že e, dôchodkové e, príspevky sú v súlade s legislatívou a sú tiež v súlade s nariadením 883 a mali by sa aplikovať e, príslušne v členských štátoch a to s tým obmedzením, že sa to bude diať iba, ak to daný členský štát schváli. Ďakujeme pekne. Ak sa nemýlim, tak predchádzajúca správa Balcány e, tiež primela pána Foxa, aby sa prihlásilo slovo a my sme ho vynechali, preto mu dávam teraz slovo k správe pani Balcány. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam fakt, že začíname prípravy na rozpočet na rok 2012 tak skoro, umožňuje nám to náležite zvážiť všetky záležitosti. V EÚ venujeme veľkú pozornosť, aj v tejto snemovni je venujeme pozornosť, je záležitosť solidarity. Často preukazujeme solidaritu s rozličnými skupinami ľudí, ale ja by som poprosil tento parlament, aby preukázal solidaritu aj daňovým poplatníkom, aj voličom, pretože zatiaľ sa nám to veľmi nedarí. A v čase úsporných opatrení by sme mali aj my ukázať, že šetríme, mali by sme byť príkladom a mali by sme si zmraziť platy a príspevky pre asistentov a kancelárie. Všetci europoslanci na rok 2012 by sme tak mali urobiť a takisto by sme mali eh, zmraziť plány na Dom európskych dejín, ktoré, ktoré znam, ktorý znamená vynaloženie mnohých prostriedkov, pričom nie je zabezpečené dlhodobé udržanie tohto, eh, tohto múzea. Eh, par, pardon, pán, k správe pána Švába, pán De Angelis. Go ahead, Mr. De Angelis. Pán De Angelis, nech sa páči. Su quale risoluzione, presidente, scusi? K akej správe, pán predsedajúci, k správe e, pána Švába? Ďakujem, hovorí pán De Angelis. To, že Normy sú veľmi rozdielne v prípade práv spotrebiteľov. To je aj prekážka pre každého, aj hlavne pre cezhraničný predaj. A je to problém, ktorý potom aj robí prekážky pre skutočný vnútorný trh. Návrh smernice, ktorý sme dnes eh, zaslali naspäť eh, do komisie, mal by umožniť jasný právny rámec práva spotrebiteľov. Ďakujem, pán Antonioci, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. To, čo navrhuje táto správa, je revidovať e, rámec súčasnej e, smernice, aby sme zmenili rámec, ktorý zabránil vývoju vnútorného trhu. Treba vylepšiť rámec pre spotrebiteľov, pre podniky, Treba zlepšiť dôveru spotrebiteľov v trh a umožniť podnikom, aby fungovali aj cezhranične. Je to veľmi zložité, je to veľmi zložitý text a návrh, o ktorom sme veľmi dlho diskutovali a analyzovali ho. Ešte počas francúzského predsedníctva pán e, predseda Barozo a pani komisárka Redingová neboli toho názoru, že by harmonizácia mala byť dogmou a mali by sme ísť skôr cestou viac zameranej harmonizácie. Dosiahnuté výsledky sú podľa mňa veľmi skromné a sú výsledkom kompromisu, ktorý musel sa ťažko získaval. Ale ja to chápem ako východisko na to, aby sa situácia pohla správnym smerom. A ja som preto hlasoval za túto správu. Pán Lavia, nech sa páči na jednu minútu. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, Text, o ktorom sme dnes hlasovali, je výsledkom skutočne dlhého rokovania, ktoré začalo v oktobri v roku 2008 e, tým, že sme chceli dať spotrebiteľov do centra pozornosti v prípade predaja na diaľku a cezhraničného predaja. Tento text má umožniť vnútornému trhu lepšie fungovať, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľov a zároveň umožniť podnikom, aby sa rozvíjali. Hlasovanie na pléne Eh, hlasoval o syntéze textu, ktorý bol výsledkom piatich smerníc a mal by byť výhodou pre súčasnú situáciu. Chceme zabrániť fragmentácii a právnej roztriešenosti, ktorá je veľmi ťažko prekážkou tak pre podniky, ktoré by mohli byť oveľa konkurencieschopnejšie než v súčasnosti v cezhraničnom trhu a je to aj výhoda pre spotrebiteľov a preto som hlasoval za. Pani Komi vážený pán predsedajúci, ochrana spotrebiteľov a revízia smernice v tomto duchu je veľmi zdĺhavým a komplikovaným procesom. Pôvodné východisko komisie, e, ktoré bol zameraný na plnú harmonizáciu, ohrozoval e, postavenie e, ochrany spotrebiteľov v severských krajinách. Bolo by to proti činnosti Európskej únie a proti zmluve Totižto na základe zmluv má spotrebiteľ e, nárok na čo najvyššiu mieru ochrany svojich práv. A práve preto si musíme neustále pripomínať, že trh je tu pre spotrebiteľov e, a nie sú to spotrebitelia pre trhy. Spotrebitelia a E, malé stredné podniky a legislatíva, ktorá sa ich týka, musí, musí byť čo najjednoduchšia, najzrozumiteľnejšia. E, je potrebné zabezpečiť, aby legislatíva bola v prospech všetkých a preto podľa mňa je dobré, že e, sme sa vrátili, že sme vrátili túto smernicu do výboru späť, tak ako to dnes celý parlament schválil. Ďakujeme pekne. Teraz pani Jeten Meky. Vážený pán predsedajúci, vnútorný trh v Európskej únii e, sa rozvíja a to za podmienok, e, ktoré sú prospešné najmä pre e, veľké podniky. Teraz je potrebné to otočiť tak, aby aj malé a stredné podniky, aby aj oni a predovšetkým spotrebitelia mali prospech z týchto pravidel na vnútornom trhu tento návrh komisie, tá e, revíziu e, e, smernice o ochrane spotrebiteľov si získal veľmi kontroverzné reakcie. Napríklad vo Fínsku Združenie práv spotrebiteľov predložil petíciu a na základe nej je potrebné si uvedomiť, že tento návrh by úplne zrušil mieru ochrany spotrebiteľov. Napríklad vo Fínsku kompromisy, ktoré sa budú ďalej prejednávať vo výbore, bude veľmi ťažké dosiahnuť. E, veľká väčšina pôvodných návrhov e, sa úplne vymazala, preto e, to nie je veľmi ambiciózne, ale najväčším problémom je to, že je to veľmi ťažko zrozumiteľné. Bola by som rada, keby sme si uvedomili, že smernica na ochranu spotrebiteľov by mala byť zrozumiteľná predovšetkým pre spotrebiteľov, pretože chráni práve spotrebiteľov. Ďakujeme pekne, pán Takula. Vážny pán predsedajúci, eh, aj ja sa pridávam k svojim dvom fínskym kolegom, ktorí už uviedli veľmi správne, že revízia smernice na ochranu spotrebiteľov z pohľadu Fínska, z pohľadu severských krajín nás trochu znepokojuje, pretože by sa znížila miera ochrany spotrebiteľov. Eh, harmonizácia, plná harmonizácia by práve toto znamenala. Znamenala by zhoršenie pozície severských spotrebiteľov práve teda v tých krajinách, eh, kde situácia je lepšia. E, je podľa mňa dobré, že sa tento návrh vrátil do výboru, pretože sú tam niektoré problémové body, najmä pokiaľ ide o malé stredné podniky. Rád by som vypichol jeden bod, e, o ktorom by som bol rád, keby výbor zvážil a síce pozmeňujúci návrh 18 e, a 107 hovoria o tom, že napríklad um, cetovné kancelárie v severských krajinách napríklad um, sa často vníma ich činnosť dosť negatívne často napríklad, ak sa príjme rozhodnutie vycestovať do nejakého hotela, do nejakého zariadenia, e, zákazníci priamo telefonujú a sami si rezervujú miesto bez nejakých medzičlánkov. E, v praxi to však nie je stále možné. Je potrebné zvážiť e, odlišnú situáciu v niektorých členských štátoch a odlišné postupy, ktoré sa možno dodržiavajú už viacero rokov. Pán Jár, ďakujem pekne. Myslím si, že prístup, e, ktorý je zameraný na revíziu práva spotrebiteľov v Európe, je dobrým prístupom a správnym. Ide o to, že spotrebiteľ musí mať e, akýsi právny pevné povedomie v Európskej únii, aby si mohol byť istý, že kdekoľvek obchoduje, kdekoľvek niečo nakupuje v Európskej únii, že budú eh, hájené jeho práva. To, pre nie je len dobré pre samotného spotrebiteľa, ale aj pre výrobcu. Najmä ma teší eh, vylepšenie um, v prípade lehôd, eh, ktoré sa týkajú dodávok a taktiež informačných povinností v prípade dodávok na diálku a predaj na diálku. Je potrebné dbať pri ďalších rokovaniach o to, aby sa tieto veci doladili, ktoré ešte nie sú doladené. Som veľmi rád, že sa to vracia naspäť do výboru. Musíme dbať o to, aby, keď hovoríme o výrobcoch, nie ide len o tie veľké firmy, veľké koncerny, ide aj o malé rodinné podniky. A na tie nesmieme zabúdať, nesmieme ich e, zaťažovať a úplne zavaliť nejakými právnymi podrobnosťami. Pán Fox. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Keď sa ma moji voliči pýtajú, aký je hlavný prospech byť členom EÚ, vždy odpovedám, slobodné obchodovanie, ktoré tam existuje medzi národmi a medzi trhmi. A preto vítam smernicu o právach spotrebiteľov. Vítam ju, pretože je malým krôčikom smerom k tomu, aby vznikol jednotný vnútroeurópsky trh, ktorý potom bude na prospech spotrebiteľom, malým podnikom, internetu a cezhraničnému obchodovaniu. Myslím si, že táto smernica ešte má pred sebou dlhú cestu a napredovanie je veľmi striedme, preto by som výboru komisii povedal, že potrebujeme právny rámec na to, aby bolo možné uskutočniť vnútroeurópsky jednotný trh a séria iniciatív, ktorú sme doteraz iniciovali, nestačí. Ďakujem. pani Ovír. Vážený pán predsedajúci, harmonizovaná smernica o právach spotrebiteľov je veľmi dôležité opatrenie, ktoré zlepšuje fungovanie e, vnútorného európskeho trhu. Harmonizovaná smernica sa týka rozličných práv spotrebiteľov a rozličných predpisov, zjednodušuje právny e, rámec a zvýši dôveru spotrebiteľov v trh zároveň podporuje cez hraničné obchodovanie. Je to krok, ktorý znižuje roztrieštenosť. Žiaľ, úplná harmonizácia ochrany spotrebiteľov zatiaľ v Európskej únii nie je možná, ale tento dôležitý krok voči lepšej ochrane spotrebiteľov sme vykonali a podporovala som ho pri príjmaní tejto správy. Ďakujem. Posledná správa je to o situácii v Japonsku. Pán De Angelis, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zemetrasenie, ktoré postihlo Japonsko a ďaleký východ, nás tiež hlboko zasiahlo toto ľudskou tragédiou. Toto uznesenie je prvá etapa na to, aby sme e, zaručili občianskému obyvateľstvu e, finančnú, technickú aj humanitárnu pomoc, ktorú potrebujú. Nehoda vo Fukushime nás nutí, aby sme pouvažovali veľmi vážne o rizikách jadrovej energetiky. Európa musí investovať, rovnako ako členské štáty musia uvažovať e, o alternatívnych energiách. My sa obraciame smerom k Japonsku, myslíme na nich a dúfame, že do budúcnosti sa takéto situácie v Európe ani v celom svete nebudú opakovať. Ďakujem. A skôr, než vám dám slovo, pán Rubik, tak by som pripomenul kolegom, Chcem povedať, že na to, aby ste vysvetlili hlasovanie, sa musíte prihlásiť v predstihu. E, nejde tu o, o e, podobný postup ako catch the eye, musíte sa prihlásiť v predstihu. Recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Domnievam sa, že situácia v Japonsku je pre nás všetkých ponaučením. Myslím si, že e, toto ponaučenie z Japonska sa týka predovšetkým e, jadrových a atomových elektrární. Rád by som vyzvala radu, aby okamžite predložila návrhy a to, čo komisia doposiaľ predložila, je istým stimulom preto, aby sa pracovná skupina na rade konečne začala e, venovať aj požiadavkám Európskeho parlamentu, pretože musíme o tom diskutovať e, intenzívne. Myslím si, že teraz nadišiel vhodný čas na tieto diskusie. Ďakujem. A teraz, vážení kolegovia, dostal som od pána Luigiho de Magistriho žiadosť o obranu jeho imunity v procese v Katanzáru.